zabezpečenie uplatňovania práva pre potraviny pre zvieratá. Bude to obsiahnuté aj v zápise sinečného zasadnutia a tri mesiace lehoty, ktoré má parlament dispozícii, začnú pršať od zajtrajšieho dňa roku 2017. Ďakujem pekne a teraz podľa programu